Dear colleagues, uh, we will... Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Good morning, everybody. Dobré ráno. We will start with the adoption of the agenda. Začneme prijatím programu schôdze, pokiaľ všetci súhlasíte. Dobre, v poriadku. Pôjdeme na druhý bod. Schválenie zápisníc zo schôdzi. Tieto dokumenty máte samozrejme k dispozícii. Pokiaľ niekto namieta, ak nie, tak prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania oznámenia predsedajúcej. Nie je nič nové, čo by som, o čom by som vás teraz poinformovala. A preto prejdeme k ďalšiemu bodu a tým je chudoba, rodové hľadisko, stanovisko z vlastnej iniciatívy. Spravodajkňou je pani Arena. Pani Arena nám predstaví obsah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 Le premier est que euh, on identifie le fait que les personnes en pauvreté, particulièrement les femmes, poprvé osoby, um, ženy uh, často uh, platia um, za služby uh, vyššie uh, náklady ako osoby, ktoré sú uh, bohatšie, čiže čím ste chudobnejší, tak o to drahšie vás vidú určité, určité služby. Pokiaľ ide o chudobu e, žien, e, chudobu e, vo všeobecnosti, čiže máme tu naozaj taký začarovaný kruh, ktorý vzniká, pokiaľ ide o chudobu. Tretia otázka. To je definícia skrytej chudoby. Často zabúdame, keď ide o chudobu domácnosti, tak e, sa mm, akoby pozabúda na tú chudobu žien e, v rámci domácnosti. A potom e, prepojenie medzi hospodárskou závislosťou, ekonomickou závislosťou a násilím na ženách a potom chudoba a exklúzia. Pretože to často um, ekonomická chudoba, na ktorú sa poukazuje, poukazuje a toto potom spúšťa aj e, sociálnu chudobu, teda možnosť prístupu k službám, službám kultúrnym alebo iným. Takže toto všetko je e, súčasťou e, tej správy a ja už e, netrpezlivo čakám na pozmaňovacie návrhy, ktoré by mohli kolegovia navrhnúť k týmto otázkam, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne pani Arena. Nech sa páči za skupiny. Pán Sebastian. Eh, merci. Ďakujem eh, pekne. Dobrý deň. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať v prvom rade spravodajkyni, pretože podľa nás odviedla obrovský kus práce. Dôležité bolo poukázať na ten vzťah medzi chudobou a rodom, lebo sú to ženy, ktoré sú vystavené viac chudobe. Aby sme doplnili návrh textu, eh, tak eh, máme dve veci, ktoré chceme zdôrazniť, ktoré už v správe sú. Poprvé, úsporné politiky a ich vplyv na nárast chudoby, eh, hlavne teda medzi ženami. Spravodajkyňa už poukázala na to, že sú tu nejaké návrhy, na zmenu úsporných politík. Toto je pre nás veľmi dôležitá vec, ale myslíme si, že je potrebné aj jasne odsúdiť tieto politiky, ktoré sa v členských štátoch uplatňovali eh, teda pod vedením komisie. Potom Otázka základného príjmu. Ja viem, že toto je polemická otázka, to si uvedomujeme, ale máme pocit, že to je jediné riešenie, ako sa v Európe vyhnúť chudobe. Sme toho názoru, že táto správa je ideálnym miestom na to, aby sme na to poukázali. A ešte posledná vec. Radi by sme tam doplnili otázky, ktoré sa v ešte nenachádzajú. Prvá, klimatická spravodlivosť, je to totiž podľa e, OSN tak, že klimatické zmeny viac postihujú ženy a rozvoj a rozvojová pomoc e, sú v tomto kľúčové. Zase vychádzame e, z správ OSN. Rozvojové krajiny, totiž v nich sú u žien vyššie miery chudoby a ženy sú aj tie, ktoré sú viac vystavené tým klimatickým zmenám. Takže toto sú veci, ktoré zapracujeme do našich pozmeňujúcich návrhov a predpokladám, že k dohode so spravodajkyňou sa nebude problém dopracovať a chcem sa jej poďakovať, lebo si myslíme, že neodvedená práca je už aj v tejto fáze výborná. Gracias. Ďakujem veľmi pekne, pána Svika. Thank you very much, uh, Mrs. President. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, ja som tieňovou spravodajkyňou pre toto stanovisko. Prečítala som si návrh správy, ktorý pripravila pani Arena. Ďakujem vám veľmi pekne, pani Arena, za vašu prácu. Ako viete, hovorí sa veľa o rovnosti medzi mužmi a ženami, ale bohužiaľ e, tá realita je vzdialená pomeru 50-50. Všetci si želáme, aby ženy dostávali tú istú plácu za, tú istú, za, za ten istý objem práce. Chceme, aby boli zastúpené aj pri rozhodovacom procese a násilie voči ženám by malo byť vykorenené. Pokiaľ ide o kariéru, je pravda, že už jen dochádza k viacerým prerušeniam kariéry, pracujú na polovičný úvezok a tak ďalej, čo v konečnom dôsledku má vplyv na ich kariérny rozvoj a hovorili ste a o tom, ako sú ženy ohrozené chudobou a tak ďalej. Ja súhlasím s pani správodajkyňou v tom, že ženy by mali mať lepší prístup k vzdelávaniu a možnosti um, detských zariadení, kde by mohli nechať svoje deti a tak ďalej. Čiže e, mali by sme bojovať proti rodovým stereotypom. Ja by som chcela ešte zdôrazniť aj dôležitosť e, celoživotného vzdelávania či podnikania žien. Ženy totiž tak e, získajú potrebné zručnosti, aby mohli zaujať aj um, vyššie postavené miesta treba riešiť aj segregáciu pracovného trhu a už bolo aj povedané, už bolo aj vyslovených zo pár konkrétnych pripomienok k podnikaniu žien. Mm, EPP má ale isté pochybnosti ohľadne odsekov, ktoré sa týkajú princípov subsidiarity. Niektoré z oblasti totiž nespadajú do pôsobnosti EÚ. Preto by EÚ mohla podporovať a propagovať e, najlepšie postupy, ale bohužiaľ vytvárať legislatívu v tejto otázke nemôže. Myslím si, že do budúcna určite v nadchádzajúcich týždňoch budeme o tom diskutovať. Takže ešte na záver dovolte mi pripomenúť, že už máme tony legislatívnych predpisov a Mali by sme sa naozaj prizrieť na to, ako sa legislatívne akty implementujú. Ak je to potrebné, malo by dôjsť k revízii v členských štátoch, namiesto toho, než by sme vytvárali zase novú legislatívu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem pani Arena za vašu prácu a naozaj teda dúfame v, vo vynikajúcu správu na konci tohto procesu. Ďakujem pekne pani Bilbao. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať pani správodajkyni za prácu, ktorú odviedla. Podľa mňa by, do všetk- by sme do všetkých správ, ktoré schváľujeme, mali zapracovať následovnú požiadavku smerom na členské štáty, aby pripravovali jasné politiky politiky rovnosti. Ja si myslím, že takúto požiadavku by sme mali určite začaniť do všetkých správ, aby bol takýto cieľ jasný, aby im bolo jasné, že treba investovať do politik rovnosti. Všimli sme si, že niektoré z ocekov správy hovoria o požiadavke navyšovania rozpočtov v poriadku, ale ja si myslím, že to nie je ani tak v navyšovaní rozpočtov, skôr v prioritizácii politik rovnosti a v tom, aby, sme, aby sa bojovalo proti diskrimináciu žien, diskriminácii žien a chudobe žien. Mnohé z rozpočtov totižto sú sú, sú rozpočtami, neprisudzujú prioritu ženskej otázke a nedokážu ani vyhodnotiť dôsledky e, situácií, v ktorých sa ženy a deti často nachádzajú. Čiže ak treba navyšovať, dobre, ale treba tam vyčleniť aj tú prioritu a dať dôraz na prioritu otázky rovnosti. Ďalej, spomeniem ešte e, otázku materskej dovolenky. Vieme, že táto, tento, táto legislatíva je zablokovaná. Zdá sa, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa nám mm, ani nepodarí nič konkrétne dosiahnuť. Pokiaľ ide o flexibilný pracovný čas, samozrejme všetci si e, želáme. Myslím si, že treba pri týchto flex, pri, pri flexibilnom čas, um, pracovnom čase hovoriť o práci mužov aj o práci žien. Myslím si, že nám to trošku stiažuje e, život nám, ženám, keď, keď, keď máme deti. Myslím si, že to nie je len problém žien, preto si myslím, že, že treba hovoriť o tom ako probléme mužov a žien, takže na tom treba ďalej pracovať. Potom e, treba pracovať na minimálnej mzde na európskej úrovni. Pán Juncker vo svojom programe na toto legislatívne obdobie zahrnul odvolávku na európsku minimálnu mzdu dopredu, pretože minimálne my ako skupina ALDE a konkrétne ja som takúto požiadavku predložila s cieľom skvalitnenia sociálneho balíčka. A komisii sme sa aj spýtali, či sa bude v budúcnosti venovať konceptu minimálnej mzdy a oni túto otázku mm, analizujú, čiže len som chcela teda nadniesť, že ako to v súčasnosti vyzerá. Ďalej, v odseku 10 sa hovorí o mladých matkách alebo o matkách, ktoré mm, sú v mladšom veku. Hovorí sa tam o dievčatách, ktoré nemajú vzdelanie, ale takisto aj na ne sa vzťahuje tá potreba ich vyzdelávania, Nezabúdajme aj na problémy predčasného ukončovania školskej dochádzky. E, v každej, v každej krajine sú tieto ukazovatele iné, čiže ešte treba e, zapracovať odvolávku aj na politiku investovania do vzdelávania. Podľa mňa v celku ide o vynikajúcu správu. My budeme mať nejaký pozmenujúci návrh, takže ešte raz gratulujeme. Ďakujem. Pani Vižnecka. Ďakujem bardzo, pani pre... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Váž, vážené dámy a páni, chudoba je problémom, ktorý sa nevzťahuje len na jedno, len na ženské pohlavie. V Európska únia je jednou z najrozvinutejších ekonomík sveta a mnoho, mnohým ľuďom napriek tomu hrozí chudoba a sociálne vylúčenie. Máme tu rizikové skupiny, napríklad v rodinách, kde je len jeden rodič a tak ďalej. 50 takýchto rodín 50 mm, tam takýchto rodín hrozí chudoba. existuje 8 krát viac slobodných matiek ako otcov, ktorí sami vychovávajú deti. A samozrejme, deti trpia chudobou svojich rodičov, často sú zanedbávané a máme pocit, že na európskej úrovni treba urobiť, čo je v našich silách, aby sme znížili počet obetí chudoby ako to len bude možné. Je to taký, je to taký kruh, taký cyklus, z ktorého je ťažkého sa vymaniť, keď e, majú dobre vzdelanie, podarí sa im z toho vymaniť, ale často tieto ženy nemajú stabilnú prácu, respektíve robia prácu, ktorá si nevyžaduje špeciálne zručnosti či kvalifikáciu. Uh, a tu práve hovoríme o probléme nedostatočných e, zručností a nevždy je jednoduché získať pre týchto ľudí, získať kvalifikáciu či zručnosti, pretože by to bolo na úkor ich rodiny. na úrovni EÚ musí byť dispozícii tak je takáto možnosť, aby sa nastavila správna rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Komisia pracuje na revízii smernice, pokiaľ ide o túto o zosúladenie pracovného a súkromného života. Myslím si, že by sme sa mali E, touto cestou pokúsiť zaviesť flexibilné modely organizácie pracovného času, aby európske rodiny, najmä tie najchudobnejšie, mali tie správne možnosti a aby sa im podarilo dosahovať aj osobné ciele, bez toho, aby to malo negatívny vplyv na ich rodine. Chcem sa spýtať pani spravodajkyne, ako rozumiete myšlienke individuálnych práv v kontexte sociálnych politík. Celý koncept eh, hospodárstva, ktorý tu máme, model spoločnosti, nám neumožňuje zobrať do úvahy ženy, ich, ich, ich úroveň ich príjmov náležitým spôsobom. A ja len rozmýšľam, či neuvažujete, pani spravodajkyňa, nad tým, že by ste že by ste odtiaľ dali preč ten spôsob, ako sa to rieši. Niekde máte um, pár, ktorý žije spolu, sú, sú zobratí, inde je to sám rodič. Čiže tu tu treba zobrať do úvahy finančnú situáciu oboch. O, nech sa páči, Moody. Thank you very much. Yes, I just... Ďakujem pekne. Ja som v prvom rade chcela spravodajkyni zablahoželať k jej správe, naozaj vynikajúca správa. A mám len tri veci, ktorým sa chcem osobitne povenovať. Poprvé vzdelávanie, Myslím si, že z dvoch pohľadov zohráva v riešení otázky chudoby žien vzdelávanie dôležitú úlohu. Prvá vec to je aktívne vyhýbanie sa rodovej segregácii v školách pri predmetoch, ktoré sa tam študujú, napríklad E, aby sa dievčatá viac e, zaoberali e, takými predmetmi, ktoré im umožňujú lepšie uplatnenie potom neskôr. A dôležitá je zároveň úloha celoživotného vzdelávania, možnosť žien nadobudnúť nejakú novú kvalifikáciu, keď sa dostanú do takej životnej fázy, kedy sa starajú či už o deti alebo napríklad o starších príbuzných. To je prvá vec. A druhá vec, tie prekérne pracovné e, miesta a flexibilita, to sú dve mince toho istého, dve strany tej istej mince, teda zabezpečenie e, zladenia, zosúladenia práce a rodiny a väčšia miera ochrany e, takých, ktorí sú v takýchto nestabilných pracovných miestach, lebo sú to prevažne ženy ktoré e, majú takéto nestále pracovné zmluvy a pracovné miesta. A ešte by som mala jednu žiadosť o objasnenie, týka sa to odseku 4, individualizácia práv, e, pokiaľ ide o sociálne e, politiky, čo presne má pani spravodajkyňa na mysli. Ale ešte raz ďakujem, naozaj to vynikajúca správa. Muy bien, pues eh, la señora Ďakujem veľmi pekne. Pani Arena, nech sa páči, keď chcete zareagovať na to, čo tu odznelo. Oui, um, no... Ďakujem. Myslím, že to sú témy, ktoré sa vracajú opakovanie, hlavne teda prístup k vzdelávaniu je jednou z takýchto tém. A otázku celoživotného vzdelávania som si poznamenala. Claire Modis to zdôraznila a naozaj si myslím, že to je dôležitá vec, ktorú je potrebné naozaj do správy zapracovať. Otázka, ktorú som dostala od Jordyho, teda klimatická spravodlivosť a rozvojová pomoc. Áno, súhlasíme v zásade, ale musíme naozaj podiskutovať o tejto téme, lebo hovoríme o chudobe žien v Európe a teda nevenujeme sa medzinárodným otázkam, tak sme sa teda aspoň dohodli v úvode lebo na to by eh, bol potrebný oveľa väčší rozsah správy, než umožňuje táto. Ale môžeme sa o tom pozhovárať, lebo ak otázku chudoby rozšírime celosvetovo, no veľmi tú eh, správu rozriedíme, lebo táto časť by bola dosť podstatná v tom texte. Takže naozaj je o tom potrebné ešte podiskutovať. Ďalšia vec, otázka tých individuálnych alebo individualizovaných práv. To je nastolenie otázky. Ja si myslím, že musíme ísť toto cestou individualizácie práv, ale zároveň si uvedomujeme, že keďže je tu teraz taký zlom, pokiaľ ide o zloženie týchto práv, napríklad v súvislosti s kariérou sú ženy, ktorým sa nepodarilo mať takúto kompletnú kariéru preto, lebo sa kariéry vzdali v prospech e, svojho partnera, ktorý mal možnosť takéto kompletnej kariéry. A pokiaľ ide o tú individualizáciu práv, tak v súčasnom systéme to môže viesť ku chudobe, pretože ak e, si predstavíme, žena nemá právo na dôchodok manžela, nuž, dostáva sa do situácie, chudoby, e, keďže si nevytvorila tieto vlastné dôchodkové práva, tak e, v dôchodkovom veku sa dostáva upada do chudoby. Čiže je potrebné položiť si otázku, ako vyzerá súčasná situácia v členských štátoch. Dá sa tam vôbec takéto individualizácii práv pristúpiť? Čiže naozaj je o to, aby sme identifikovali, ako je situácia v každom členskom štáte a či takáto individualizácia môže prebehnúť v zmysle väčšej nezávislosti, ekonomickej autonomity žien. V niektorých členských štátoch eh, by nemalo teda dochádzať k takémuto zlomu eh, vzniku tej chudoby. Ten dôchodkový príklad by som si vybrala, naozaj máme mnoho žien tej generácie, teda vo veku asi 60 rokov teraz. Tieto ženy nemali možnosť pracovať, pretože ten model spoločnosti bol zkrátka taký. A keď e, je tam tá individualizácia práv, tak zkrátka e, nenašporili si na dôchodok a nemajú nárok na dôchodok. A e, potom sú tu kompenzačné efekty, ktoré vystávajú, čiže ak nemajú nejakú minimálnu minimálny dôchodok nedosahujú, tak potom štát pristúpi k tej kompenzácii, aby to minimum dosiahli. Čiže ako by sme to mohli riešiť? Napríklad, že by sme podporovali osvočené postupy z niektorých krajín, napríklad pokiaľ tú kompenzáciu toho, e, čo ženy na tých právach nenadobudli počas aktívneho života. Dúfam, že som na tú otázku o individualizácii práv odpovedala. No, pokiaľ ide o ostatné témy, tak naozaj e, čakám na vaše pozvoňovacie návrhy. Áno, samozrejme prepojenie medzi e, tými úspornými opatreniami a že toto postihlo hlavne ženy, e, ktoré viac spotrebúvajú v úvodzovkách verejné služby. No a keď sa škrtajú verejné služby, tak to samozrejme automaticky spôsobuje zvýšenie chudoby. No ale teraz už očakávam vaše konkrétne pozmeňovacie návrhy a rada ich čo najrychlejšie zapracujem do tejto správy. A, a... Ďakujem veľmi pekne, pani Arena. Myslím si, že nebudeme opätovne otvárať diskusiu. Ja som si istá, že pani Arena bude k dispozícii všetkým kolegom a bude sa ďalej na obsahu prác- tejto správy samozrejme pracovať. Prejdeme ďalej. Ide o správu. Áno, lehota na predkladanie 23. február o 17. končí lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. 18. apríla sa bude o správe hlasovať na FEM a v máji potom na plenárnom zasadnutí. Pôjdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Ide o správu o rodovom hľadisku v práci Európskeho parlamentu. Pani Mlinár, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa v prvom rade poďakovala za spoluprácu tieňových spravodajcov. Naozaj tá práca s kolegami bola veľmi stimulujúca, pretože naozaj chcú, aby tento gender mainstreaming prebehol nielen v parlamente, ale aj v iných inštitúciách. Dohodli sme sa na deviatich kompromisných návrhoch týkajúcich sa hlavných častí správy. Jednotka a trojka sa zameriavajú na, dvo- na zdôraznenie významu účasti žien na rozhodovaní. Kompromis dvojka vyzýva k sieti pre gender mainstreaming, aby táto bola aktívnejšia. Štvorka, tam ide o zakomponovanie tohto rozmeru do rokovacieho poriadku a tiež sa poukazuje na väčšiu spoluprácu výboru FAM a výborov, e, ktorým sú adresované pozmenujúce návrhy 5. Tam sa hovorí o rodovo orientovanom e, rozpočtovaní a o posudzovaní vplyvov, rodových vplyvov pri legislatívnych návrhoch. Potom sedmička, tam sa hovorí o, druhej e, dimenzii gender mainstreamingu, teda zapojenie žien a mužov v jednotlivých polikách a, dôležitosť vzdelávania v tejto oblasti. Osmička vyzýva k osobitnému postupu na príjmanie akčných plánov rodovej rovnosti každom jednom výbore a potom deviatka. Posledný kompromisný návrh zdôrazňuje význam vytvorenia náležitého monitorovacieho orgánu tak, aby sa stanovené ciele naozaj aj dosahovali. Súčasný existujúci systém v Európskom parlamente je naozaj fragmentovaný Chýba tam nejaký vyhodnocovací mechanizmus a chýba aj integrovaný prístup. Táto správa spolu s kompromismi bola vypracovaná s cieľom skoherentniť a zefektívniť tento systém a ja osobne som naozaj hrdá na prácu, ktorú sa nám za posledné obdobie podarilo vykonať a ešte raz sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielali, vrátane samozrejme sekretariatu. Takže vás poprosím, aby ste podporili kompromisné návrhy, aby nás ten text bol koherentný a silný, keď sa dostane do pléna. Ďakujem. Muchas gracias. Veľmi pekne ďakujem. Pani Mlinár, viete, že hlasovanie sa uskutoční zajtra. Otváram diskusiu už v tejto chvíli. Nech sa páči za EPP pani Pietikainen. Thank you very much. Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za spoluprácu. A ona spomenula, a ja s tým súhlasím, že je to veľmi dôležitá téma. Kompromis je v súlade so stanoviskom eh, parlamentu z minulosti. Poprvé, Gender mainstreaming musí existovať na úrovni úradníckej aj na úrovni politického rozhodovania. Po druhé, potrebujeme akčný program a rôzne iné programy, ale zároveň musíme aj kontrolovať, či sa to všetko zrealizovalo. Potrebujeme konkrétne opatrenia priamo tu v parlamente zdôrazním dva veľmi dôležité body, a to je gender mainstreaming a jeho posúdenie vplyvov, ktoré by sa malo robiť v legislatívnych e, konaniach. A ja som veľmi rada, že e, e, toto sú parlamentné iniciatívy, Dôležitý fakt je to, že to, čo nevidíme a to, čo nevieme, tak to nemôžeme riešiť. Preto je potrebné mať e, informácie a, a mať možnosti a zdroje na získanie informácií. Pokiaľ ide o um, e, EPP, tie hlavné línie správy sú v poriadku. Možno požiadame o niektoré hlasovania po častiach, ale Musíme zabezpečiť, že keď robíme medzivýborovú správu a posúdenia vplyvov, či rodová problematika bola zapracovaná do legislatívy, že to proste bude existovať. My máme všetci nejaké politické preferencie. Ja napríklad chcem zapracovať takisto blaho alebo obehovú E, ekonomiku do rodovej problematiky, pretože si myslím, že tieto veci pracujú aj v prospech žien. Každá skupina, každá politická skupina si môže zadefinovať, čo chce do tej rodovej problematiky, ale ja si myslím, že by sme sa mali držať vymedzenia gender mainstreamingu. Ďakujem. Muchas gracias. Eh. Veľmi pekne ďakujem, pani Ward. Uh, thank you very much. Ďakujem. Myslím, že je to dôležitá správa a je fascinujúce pracovať na takejto správe. Spolupráca medzi spravodajcami a spravodajkyňami bola veľmi e, efektívna a chcem sa poďakovať aj môjmu personálu a personálu sekretariatu, ktorý naozaj bol veľmi nápomocný Myslím, že návrh správy je naozaj silný. Sú to konkrétne návrhy na posilnenie e, mechanizmu rodovej problematiky v parlamente. Je to oblasť, kde musíme pracovať a nefunguje to tak dobre, ako by to mohlo fungovať. A myslím si, že táto správa naozaj môže niečo zmeniť v našej každodennej e, práci. Potom, pokiaľ ide o návrhy, um, ako pripravovať personál aj e, poslancov. Mali by sme mať určitý systém certifikácie pre personál, mali by sme ozohľadňovať aj koho vlastne zamestnávame, kto tu pracuje. Mali by sme skúmať, ako títo ľudia by mohli svoje skúsenosti a um, školenia, ktoré absolvovali, aj osobný rozvoj, ako by do tohto mohli zapojiť orgány, ktoré sa zaoberajú rodovou problematikou v parlamente, by sa mali navzájom lepšie koordinovať. Aj výbory, ktoré sa tým zaoberajú. E, výbor trans e, sa tomu venoval naozaj dobre, ale iné výbory zatiaľ nie. A ďalšia vec, medziinstitucionálna e, spolupráca a výmena osvedčených postupov s inými národnými parlamentami aj s parlamentami z tretich štátov. Nejde tu iba o perspektívu žien, ale o to, že rodová problematika musí vlastne zohľadňovať e, ľudí so všetkými rodovými identitami. Nejde tu iba o práva žien, e, my ako výbor ich máme chrániť, ale my e, zabudáme na to, že sme výbor pre rodovú rovnosť, pre všetky rody. A ešte e, niečo, čo povedala Maria Arena e, o správe, na ktorej ona pracuje. E, tie ciele boja proti chudobe a takisto stanovisko k rastúcim nákladom domácností, bolo, to bolo odhlasované dnes predpoludním a tam sa hovorí veľmi o feminizácii chudoby a všetky tieto veci sú prepojené ako vnímame rodovú problematiku, ako s ňou pracujeme, akú hodnotu pripisujeme rodovej rovnosti v tomto parlamente. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani Vana. Hm? Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa srdečne poďakovať pani Mlinár už teraz v prvej rozprave za vynikajúcu správu ktorá sa dotýka veľmi presne problémov a navrhuje konkrétne opatrenia. To už povedali mnohé predrečníčky. Ďakujem za konštruktívnu spoluprácu v týme. Ďakujem za kompromisy. Máme samozrejme celý rad pozmeňovacích návrhov, ktoré ešte musíme zosúladiť. Ďakujem za to, že ste otvorení voči návrhu mojej politickej skupiny. To sú tie pozmeňovacie návrhy k gender mainstreamingu, aby E, tento mainstreaming sa robil povinne v iných výboroch. Viem, že je to citlivý bod. Zajtra predložíme ústny pozmeňovací návrh na túto tému a dúfam, že nás e, všetci podporíte. Ďakujem. Veľmi pekne pani Vana, pani Forenca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja som sa chcela pripojiť e, a taktiež e, poďakovať pani spravodajkyni. Podľa nás ide o veľmi dôležitú správu, správu, ktorá je dôležitá pre prácu nášho výboru. Téma rodovej rovnosti je ústrednou témou aj pre náš parlament, čiže ďakujem Angelike Mlinár aj všetkým kolegyňam, tieňovým spravodajkyňam, ktoré ktorými sme spolupracovali na tejto správe. Čiže ja si myslím, že tá práca bola vynikajúca. Chcela by som počiarknúť dva body. A ja len pripomeň, ja vlastne len doplním to, čo už bolo povedané, ale je to pre mňa nesmierne dôležité. To, že sa v správe e, hovorí o právach LGBT, čiže je veľmi dôležité uvádzať tam i takéto odvolávky, takéto politiky. Eh, u nás sa diskutuje teraz o oneskorenej reforme uznania um, registrovaných partnerstiev, čiže potom pokiaľ ide o otázku spolupredsedníctva, tu chcem počiarknúť um, tu chcem počiarknúť, že ide o dôležitú otázku. Hovorí sa, hovorí sa o kvótach a nevždy skrátka táto téma Kurdské, kurdské ženy nám ukázali, akú hodnotu má takáto spolupráca, čiže um, želáme si, aby z tejto, aby táto správa slúžila na to, aby sa lepšie skoordinovala otázka rodovej rovnosti medzi našim výborom a medzi ostatnými výbormi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Forenca, pani Višnevská. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia. Chcela by som upozorniť na nedávnu diskusiu tu v Európskom parlamente o násilí na ženách. A počas tejto e, diskusie, rozpravy, e, som sa vyjadrila a mala som dojem, že moje vyjadrenie bolo cenzurované a posudzované zo strany mojej, mojich kolegyň. Ja by som chcela, aby existoval vzájomný rešpekt a medzi tými, ktorí majú aj iné názory od väčšiny e, žien, e, väčšiny e, kolegyň. V rámci tejto témy, k tejto správe musím povedať, že mám odlišný nástroj, nech, pardon, názor. Nechcem byť obeťou útoku, ale správa hovorí, že zohľadňovanie rodovej problematiky je politickým prvkom, ktorý sa musí zapracovať, ale sú rôzne pozmeňovacie návrhy, ktoré idú iným smerom. Nesúhlasím s tým, aby myšlienka rovnosti bola povinnosťou, ktorá sa musí zapracovať všade a aby existovali nejaké kvantitatívne ciele. Domnievam sa, že nemusíme e, používať neutrálny jazyk, e, rodovo neutrálny jazyk napríklad. Chcela by som, aby návrhy výboru FEM e, bez hlasovania boli pripojené k práci iných výborov. My si nemyslíme, že toto riešenie je jediný názor, ktorý existuje. Toto je typické riešenie komunistických štátov. V roku 2014 sa robil prieskum, ktorý zhromaždil údaje, ktoré hovoria o tom, že pozmeňovacie návrhy, ktoré zohľadňujú rodovú problematiku a rodový rozmer, majú účinnosť 85 e, pri presadzovaní práv žien, ale táto účinnosť e, sa presadzuje tým, že sa tam pripojí slovo žena alebo ženy. A tu sa poukazuje na to, že tu chýba prepojenie pre, medzi počtom žien, e, ktoré sú v nejakom výbore parlamentnom a skutočným e, významom tej práce žien, ale ide o to, aby sa predkladali pozmeňovacie návrhy ku konkrétnemu problému. Toto je veľmi e, diverzná oblasť. A 39 e, správ bolo schválených vo výbore Envy ale iba tri mali niečo dočinenia s pozíciou žien. A iba jedna spravodajkyňa bola žena, ktorá bola z nášho výboru. Tento návrh správy presadzuje a žiada gender mainstreaming v práci Európskeho parlamentu, ale pozrime sa okolo seba v našom výbore je iba 8 mužov a 66 žien. Nikto, našťastie, nežiada <clears throat> paritu tu v našom výbore. Pretože to, čo je prirodzené, eh, je, že poslanec sa eh, zúčastňuje na práci výboru vtedy, keď ho tá téma zaujíma, nie preto, že sa žiada parita. Naše u, naša práca je veľmi vzdialená od skutočných problémov žien. Mali by sme um, prepracovať našu stratégiu a vymi- pripraviť si inú stratégiu, pretože jediná skupina žien, ktorých situácia sa zmení vďaka nášmu výboru, sú spravodajkyne. Spravodajkyne nášho výboru. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Višnevská. Myslím si, že na našom výbore a tu v parlamente samozrejme ja rešpektujem myšlienky a námety a, a aj fakt, že sa naše názory rôznia. A samozrejme na to sme tu, aby sme si to prediskutovali, aby sme tu každý z nás mohli nadniesť naše stanovisko. A Ako ďalšia pani Moody. Thank you very much. Ďakujem. Ja teraz budem odporovať tomu, čo zaznelo. Ja prednesiem pripomienky, ktoré priamo sa budú týkať pozmeňovacích návrhov 5 a 6. Ja chcem úprimne uvítať fakt, že tam boli zapracované pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú rodového rozpočtovania, gender budgeting a ehm, sú tam praktické opatrenia, ktoré sa dajú prijať, napríklad e, meranie pred prijatím opatrenia a potom hodnotenie po jeho prijatí. Čiže to je praktický výsledok, ktorý by sme vedeli dosiahnuť s takýmto návrhom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Moody. Pani Hed, nech sa páči. Tak så ehm, Ďakujem. Eh, nechcela som sa pôvodne vyjadriť, ale už 12 rokov som členkou Európskeho parlamentu a eh, sledovala som, ako sa vyvíja, respektíva nevyvíja problematika eh, rodovej rovnosti. Je tu veľmi pomalý pokrok, je ešte stále málo žien, ktoré majú posty na vysokej úrovni. A táto otázka, o ktorej dnes hovoríme, je základom všetkých otázok, ktoré riešime vo výbore FAM aj v iných výboroch. Mm, pozrite sa na Lisabonskú zmluvu, pozrite sa na všetky zodpovednosti, ktoré máme od Lisabonskej zmluvy. E, potrebujeme teraz už konečne rovnosť šanci, absolútnu rovnosť šanci, ale ona ešte v parlamente neexistuje. V každom prípade musíme obhajovať e, rodovú rovnosť vo všetkých výboroch, aj v politických skupinách. Je dôležité, aby existovala sieť zodpovedných osôb vo všetkých výboroch ale v prvom rade je potrebné, aby na tejto diskusii sa zúčastňovalo viac mužov. Ja som veľmi smutná, keď vidím, že vždy, keď sa diskutuje o rodovej rovnosti, tak sú prítomné iba ženy. Pozrite sa teraz do sály. Koľko mužov je tu prítomných? Nikdy sa nám nepodarí e, nastoliť rodovú rovnosť, ak nebude viac um, mužov, ktorí sa budú zúčastňovať na tejto práci a ktorí pochopia, že je to dôležité všade v Európe. Pre mňa je to niečo, čo ma naozaj zamestnáva a znepokojuje, keď vidím, ako pomaly veci pokračujú. Eh, Ďakujem. A teraz Angelika Mlinár eh, to uzavrie, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za vaše slova podpory a naozaj úprimne dúfam, že tieto pozície budú reflektované zajtra na hlasovanie na plenárke. Ďakujem. Uzavreli sme e, tento bod a môžeme pristúpiť k bodu 8. Michaela Šojdrová dostane slovo, nech sa páči. Merci, madame présidente. <laughs> I would like to present my opinion. Chcela by som odprezentovať svoju správu, pokiaľ ide uplatňovanie smernice, ktorou sa nastavuje všeobecný rámec rodové, rovnako zaobchádzania v zamestnaní. Chcem zdôrazniť, že na pracovnom trhu ženy ešte stále čelia diskriminácii. Sú tými, ktoré majú samozrejme primárnu zodpovednosť e, za starostlivosť o deti, domácnosť, rodiny. A takáto zodpovednosť má priamy dosah na ich kariéru a negatívne ovplyvňuje aj eh, ich eh, financie a tak ďalej. Ehm, členské štáty mali pretaviť túto smernicu do vlastnej legislatívy, ale legislatíva samotná nezabezpečí, že sa tento problém bude riešiť Máme tu, máme tu situácie, kde vieme o váku, kde vieme, že sú problémy napríklad aj so zberom údajov a že ženy ani samotné veľakrát nevedia o svojich právoch. Členské štáty by preto mali posilniť svoje orgány a činnosť svojich orgánov práve v tejto oblasti a mali by bojovať proti diskriminácii. Rovnaké zaobchádzanie je zásadné a mali by sme ho presadzovať, najmä pokiaľ ide, najmä pokiaľ ide o, me, o, rozdiel, o, o platové či dôchodkové rozdiely medzi ženami a mužmi. Ja sa veľmi teším na spoluprácu s tými spravodajcami a s ostatnými kolegami a rada podporím pozmeňovacie návrhy. Ďakujem, slovo dostane Evelyn Regner. Dankeschön. Also ich kann nichts als, als gute Worte der Berichterstatterin äh, diesbezüglich auf den Weg. Chcem sa poďakovať za milé slova spravodajkyne, chcem äh, ju povzbudiť a podporiť a chcem poukázať na to, že je podľa mňa veľmi dobré äh, hovoriť o tých problémoch, ktoré majú členské štáty v prípade tej stredovej diskriminácie a viacnásobnej diskriminácie. Smernicu nemôžu skúmať izolovanie. Vždy potr- musíme e, skúmať túto smernicu v súvislosti so smernicou z roku 2006 o um, rovnosti príležitostí a E, takisto sú nedostatky pri implementácii správy Anny Záborskej. E, my začíname stále, stále od nuly a pozeráme sa potom do minulosti na prácu, ktorú sme už odviedli a vidíme, že mnohé veci ostali neimplementované. Ja tu ešte zareagujem na predchádzajúcu správu. Rodové rozpočtovanie, gender budgeting, to sa stále ozýva, to je niečo, čo e, by som chcela zapracovať aj sem. Pretože keď sa pozriem na príklady, e, kde dobre funguje rodové rozpočtovanie, napríklad opatrenia pre boj proti hospodárskej krízi alebo opatrenia, um, ktoré sa týkajú um, krátkých dočasných pracovných dohôd. Um, kríza zasiahla najmä mužské sektory a môžeme povedať, že dopady krízy e, na e, ženy boli také nenápadnejšie a ak budeme robiť rodové rozpočtovanie, tak môžeme oveľa lepšie zohľadniť pri príprave rozpočtov rodovú problematiku a tie dopady krízy na ženy. No a ďalšia vec, právne predpisy nezaručia okamžite absolútnu rodovú rovnosť. Vždy bude potrebné Ehm, zavádzať aj politické opatrenia. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Merci, je pas de... Nemám už tu žiadne ďalšie požiadavky o slovo. Máme tu dnes aj zástupcov komisie, ale e, zároveň simultáne s touto rozprávou prebieha aj rozpráva vo výbore EMPL, takže e, zástupcovia komisie asi išli na ten druhý výbor, ak sa nemýlim. Asi tu nemáme komisiu. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 23. február o 17.00. Môžeme prejsť na ďalší bod a to je prezentácia štúdie analýza politických strán a e, rodové zastúpenie e, politických stranách v roku 2014. pense que techniquement on est prêt. Madame Macron. Technicky sme pripravení, takže uh, rečnička má slovo. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Thank you for the opportunity to come and talk to you about our som rada, že môžem byť dnes medzi vami a že vás môžem poinformovať o našej štúdii. Poverili nás, aby sme e, sa pozreli na to, prečo je menej e, žien poslanky v parlamente, než je mužov zrejme v nadväznosti na predchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu. Čiže my sme vykonali analýzu politických strán a nezávislých kandidátov a súvisiacich politík, pokiaľ ide o rodovú rovnosť v Európskom parlamente parlamente. Um, nadväznosti na um, minulé voľby. Takže moje, moje meno je Katie Kraken a moje pracovisko je v Londýne. Cieľom, ten cieľ štúdie sa vlastne rozvinul až potom neskôr. Snažili sme sa pochopiť um, celkovo, prečo je menej poslankyň než poslancov a sme porozumieť efektu rôznych eh, volebných systémoch v jednotlivých členských štátoch a vplyv, ktorý táto rôznorodosť mala na možnosť žien, aby boli zvolené. Pozreli sme sa aj na kvóty, či fungujú, či nefungujú a ako fungujú. Chceli sme sa pozrieť na to, aký, aký vplyv to má na širší, širší vo, volebný rámec, prečo to funguje v jednom kontexte, prečo to menej funguje funguje v inom kontexte. Riešili sme vplyv kvót na správanie strán, čiže na jednotlivých predstaviteľov strán, na politiku strán. Um, pozreli sme sa aj na presvedčenie kandidá, politických kandidátov a tak ďalej. Chceli sme sa pozrieť na ponuku a dopyt na obe tieto strany, čiže koľko je kandidátok a aké sú požiadavky, respektíve aký je dopyt po um, ženských politických kandidátkach. Pozreli sme sa na dostupné informácie a urobili sme v deviatých členských štátoch eh, kvalitatívny výskum, pozreli, Kontaktovali sme sa s tými, ktorí boli zodpovední za výber kandidátov v jednotlivých eh, členských krajinách, plus za výber eh, poslaniek žien v konkrétnych členských štátoch. Ide o pomerne originálny výskum. Podarilo sa nám vypracovať eh, kvantitatívnu analýzu, ktorá, sa, ktorá, ktorá zároveň analyzovala databázu E, poslaniek žien a pozrieme sa aj na, roz, aj na rôzniacu sa charakteristiku poslaniek, z akých krajín pochádzajú, z akých strán pochádzajú, či tá, ktorá krajina má otvorený či uzatvorený systém zoznamov a takisto sme sa pozreli aj na rodové hľadisko ako také a iné faktory. Vykonali sme niekoľko e, čiastkových analýz, poskytujeme všeobecný prehľad o tom, koľko kandidátov bolo vo finále úspešných a z akého volebného systému pochádzajú. Za, vypočítali sme aj pravdepodobnosť kandidáta byť zvolený, čiže riešili sme to, či poslanci, či poslanci či je pravdepodobnejšie zvoliť skôr poslancov než poslankyne. snad len taký rýchly prehľad. Viem, že istotne tento obrázok poznáte. Toto je výsledok volieb 2014. Vidíme, že došlo k dvo- len k dvojpercentnému nárastu počtu poslankyň. To je pomerným sklamaním a zistili sme skôr, že strany doľa- mierne doľavá majú vyšší počet týchto poslankyň žien a a za nimi následuje progresívna aliancia sociálstva demok- e, reformistická skupina má najnižšie najnižší počet poslanky. Vidím, vidíte to na diagrame presne, ktorý nám ukazujú tie konkrétne percentuálne údaje na členský štát. A tu, nech sa páči, sú politické skupiny a súvisiace percentuálne údaje. Čo sme vlastne zistili z literatúry? Je k dispozícii, je, je k dispozícii veľa materiálov k tejto téme. Um, Dovolte len zo pár pripomienok. Neexistujú na, úro- na európskej úrovni žiadne záväzné ustanovenia, ktoré by nabádali zavádzať kvóty či iné opatrenia ehm, na zabezpečenie zavádzania rodovej rovnosti. Hovorí sa veľa o dopite a ponuke, čo je vlastne za tým, čo je vlastne za tými počtami ehm, poslaniek žien a aký, alebo koľko, po, koľko kandidátov um, sa zúčastní vlastne volieb. Hovorí sa tam o chýbajúcom modeli ženy političky a hovorí sa tam o politickej kultúre, ktorej dominujú muži, hovorí sa tam aj o úlohe médií, ktoré veľakrát odrádzajú ženy od toho, aby sa na politike zúčastňovali. Toto veľakrát jednoducho odradí ženy od toho, aby e, sa stali politickými kandidátkami. Hovoríme ďalej o zoznamoch, o uzatvorených e, zoznamoch. Strany predovšetkým musia byť ochotné e, začleniť ženy na volebné zoznamy a naozaj by strany mali umiestňovať ženy na najvyššie miesta na kandidátke. Pokiaľ ide o otvorené zoznamy, tie musia apelovať na voličov a to je práve ťažšie v spoločnostiach, ktoré nepodporujú ženu v politike, respektíve majú tradičný pohľad na obe pohľavia. Čiže toľko len zo pár pripomienok k nášmu výskumu. Mm, vidíte na priesvitke graf, ja nepôjdem každým, teraz každým riadkom. Ide o analýzu prvého súboru údajov, ktoré sme dostali. Je to analýza volebných výsledkov. Na pravej strane vidíte pravdepodobnosť eh, poslaniek či posla, pravdepodobnosti toho, či bude na tom mieste žena, či muž. Čiže pokiaľ je to jednotka, tak je pravdepodobné, že to miesto zajme žena, pokiaľ menej ako jedna, tak eh, to je muž. Čiže ďalej sme riešili aj to, že či ten kandidát pochádza z krajiny, kde majú otvorený či otvorený zoznam, alebo ide o, o, ide o mix, respektíve či platili nejaké kvóty, či, či bola v platnosti nejaká kvóta, či nie. Potom sme riešili aj otázku zippingu a či iš, potom sme sa pozreli na jednotlivý zoznam, či, či bol proporčný, či nie. Áno, riešili sme skrátka túto tému z rozličných e, pohľadov. Pokiaľ ide o sumár uvedenej tabulky, je možné vidieť, že má to priaznivý že ak budú kvóty, tak to má priaznivý vplyv a je pravdepodobné, že ženy budú zvolené vstupuje do toho však veľmi veľa variácií v jednotlivých členských štátoch. A tam, kde boli uplatňované kvóty, tak môžeme konštatovať, že možnosť, že ženy boli, budú zvolené. A ďalej sme ďalej sme už potom, keď sú kandidátkami, tak tam nie je negatívny dopad kvóty, už keď sú na zozname. Potom sme z Rumunsko a Slovensko majú veľmi nízky počet e, ženských kandidátiek, ale um, to znamená, že v uzatvorených systémoch e, strany môžu podporovať ženy a aby um, nejakým spôsobom kompenzovali dostatok takýchto ženských kandidátov, ale uh, ale napriek tomu teda poslankyní z týchto krajín je menej argumentne tak, že menej žien na v kandidátskej základne znamená, že menej žien bude vo finále zvolených. Využívanie kvót súvisí aj s pravdepodobnosťou toho, že v uzatvorených systémoch budú rovnako zvolení muži či ženy, ale keď sú kvóty není používané, tak tak k voleniu žien dochádza menej. Nuž, uh, to je veľmi dôležité, pretože mnoho ľudí používa argumenty, v tom zmysle, že je tu isté vnímanie toho, že možno, že ženy nebudú tak populárne u voličov a možno, že prisudzujú tomuto argumentu aj to, že žena nemá dostatok skúseností a nie je možno kvalifikovaná na to, aby bola vybraná na listinu kandidátov. Dáta ukazujú, že to nie je pravda. Ženy chcú predkladať svoju kandidátku e, a možno, že, aj, možno, že sú i populárnejšie medzi voličmi pri, pri zmiešaných systémoch majú kvóty priaznivý účinok a tam, kde kvóty neexistujú, tak ženy majú oveľa menšiu pravdepodobnosť, že ich zvolia v porovnaní s mužmi. a teda porovnáme mužov a ženy ako jednotlivcov, teda v otvorných systémoch eh, sú kvóty pozitívne, tam majú ženy venč, väčšie šance, oveľa väčšie šance. Opätovne to podporuje ten argument, že ženy môžu byť e, populárne medzi voličmi. Ešte sme z toho odvodili ďalšie analýzy za účelom skúmania vplyvu iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na šancu poslaniek, alebo teda kan- politických kandidátiek Riešili sme otázky, riešili sme rôzne premenné, riešili sme, e, pozreli sme sa na pozície, ktoré zastávali ženy. Môžeme konštatovať, že v otvorených systémoch je taká pozitívna zaujatosť voči ženám a a to sa potom to znamená, že, ženské, že žena kandidát má väčšiu pravdepodobnosť toho, že bude zvolená. Pokiaľ ide o systémy s otvorenými či uzatvornými systémami, tam platí ten istý argument, ale, to, ale tento ešte podporuje to, keď sme riešili vplyv jednotlivých premenných. Systémy, um, um, otvorené systémy tam je pravdepodobne, že žena bude zvolená, aj keď to porovnáme so systémami kvót, ja len chcem zdôrazniť, že ženy sú populárne a tam, kde voliči môžu vyjadriť svoju preferenciu, určite, respektíve je oveľa pravdepodobnejšie, že si zvolia ženu. Ale v mnohých členských štátoch jednotlivé ženy majú veľkú pravdepodobnosť, že budú zvolené v porovnaní s mužmi. V politických stranách, v uzatvorených systémoch možno mm, ak, ak, ak sa prezentuje takáto žena, politická kandidátka, tak je pravdepodobnosť, že ju zvolia. Záver z biskum bol taký, že nízky počet poslaniek súvisí s nízkym počtom žien, žien v, v rámci kandidátskych báz, ktoré sú na samom začiatku. A keď už sa do nich dostanú, tak existuje aj naozaj šanca, že budú zvolené. Takže potrebujeme naozaj viac žien politických kandidátok už na začiatku, už v rámci tej bázy kandidátov ešte snáď zo pár výsledkov výskumu prípadovej štúdie. Vykonali sme analýzu v deviatich členských štátoch, mm, diskutovali sme s europoslancami, inštitúciami a tak ďalej. Zistili sme, že sú tu isté faktory, ktoré, ktoré majú vplyv na jednotlivé faktory, alebo využívanie kvót napríklad. Uh, a sú tu isté presvedčenia, ktoré sú v strane povedzme zakorenené a argument proti kvótam znie tak, že voľba musí vychádzať zo zásluh a nie z ničoho iného. Toto bol ten kľúčový argument, ale, um, ale tie ľavicové strany um, boli, boli, sa teda boli viac povedzme otvorené takémuto niečomu. Ale medzi, medzi teda pravicovými či konzervatívnymi stranami, ale existovalo odhodlanie zlepšiť, e, zlepšiť tento pomer, zlepšiť túto rovnováhu a rovnosť. A zavádzať pozitívne opatrenia. Naozaj tá škála prístupov a toho, ako sa, ako sa strany angažujú, ako sa zhostujú jednotlivých opatrení, či príjmajú kvóty a tak, je naozaj, tá škála je široká. V niektorých krajinách sa to vôbec nepoužíva pretože mm, tam majú muži a ženy rovnakú šancu a tak ďalej. V iných prípadoch, kde platia nejaké legislatívne kvóty, kde to je povinné, um, niektorých prípadoch krajiny, nie, nie, niektorých prípadoch sa v niektorých prípadoch politické strany sa naozaj držia len tej predpísanej kvóty a nejdú naozaj nad rámec vplyv stratégie skvalitnenia tejto rovnosti. Mm, mm, samozrejme, to sa všetko rôzni a nevždy sme mohli dopracovať sa k záverom Mm, respektíve povedať, áno, toto je riešenie, ktorý, ktoré musíte všetci uplatňovať, aby sme vyriešili celkovú rovnováhu, eh, rodovú rovnosť, ale boli, boli, bola, bola podpora eh, na využívanie kvót. Boli tu respondenti z mimovládok a tak ďalej. Od nich sme sa teda dozvedeli veľa informácií, teda má, máme informácie o tých, ktorí zostavujú jednotlivé kandidátky a uviedli, že v systémoch uzatvorených zoznamov je zipping jedinou metódou na zabezpečenie rodovej rovnosti v politike. Aj ak existuje rovnováha na zozname, pokiaľ volebný systém je otvorený, a to sme dostali od mnohých ženských kandidátok a europoslankyň, tak potom ženy musia akoby sa viac snažiť, aby získali podporu voličov a je v tom istá štruktúrálna nerovnováha. Možno, že mm, ide, ide tam o prepojenia mm, na miestne politické štruktúry, e, potom finančné záležitosti a tak ďalej. Čiže mm, poslankyne, kandidátky Často im boli kladené otázky, ako sa zhostia svojich povinností, keď majú rodinu. I keď takéto otázky nikdy nie sú samozrejme kladené mužským kandidátom a tak ďalej. Mm. E, často sa na vrchol kandidátky dostávajú už tí, ktorí v strane dlho pôsobia, čiže aj to znižuje šancu žien e, stať sa alebo teda dostať sa na kandidátku tej ktorej strany. Nech sa páči, máte slovo. Ja. Evelyn. Áno, ďakujem za túto prezentáciu. Naozaj zaujímavá a dosť vytriezvujúca. Ja som si rýchlo prebehla tie krajiny a údaje za ne a hovorí sa tam aj o dopade kampaní v rámci EÚ na rodovú rovnosť. Ja som sa naozaj iba tak preskenovala, ale e, toto je naozaj ešte vytriezvujúcejšie, než čo ste nám práve vy odprezentovali. Takže moja otázka. Takmer všade sa hovorí, že kampáne na úrovni EÚ a rodová rovnosť tam, že tam tá viditeľnosť je nízka alebo žiadna. Čiže skôr sa to uberá týmto smerom. Takže čo by ste odporúčali? aby sme sa my nejako viac zameriavali prostredníctvom našich národných politických aktivít, aby tie čísla išli nahor. Čiže k tomu trošku hĺbkovejšie informácie. Áno, ďakujem. Áno, áno, to sme naozaj zistili, že tá viditeľnosť je nízka na paneurópskej úrovni aktivity. Tá kampaň 50-50 bola relatívne viditeľná, ale v zásade nič nezmenila vo fungovaní politických strán. Je možné, že na európskej úrovni, možno prostredníctvom európskych skupín, sa dajú národné strany príjmeť, aby sa viac zamysleli nad opatreniami na zlepšenie rodovej rovnosti, rodovej rovnováhy, ale to rozhodnutie samozrejme je na národnej úrovni, na úrovni strany, a naozaj na strany sa ťažko vplýva. Sami viete, že nejaký pákový efekt veľmi sa tu využiť nedá. Takže čo by sme my odporúčali je, aby v rámci európskych politických skupín tam sme sa snažili identifikovať, ako by mohli viac vplývať na to, čo robia nakoniec národné strany. A mala som povedať jednu vec, ktorá je dôležitá, a to, že tá kampaň 50-50 nemala dostatok prostriedkov vzhľadom k tým cieľom, ktoré si stanovila, takže naozaj toho nemohla dosiahnuť veľa. No a keď sa konajú voľby 50-50, táto kampaň a jej boj o nejaké mediálne pokrytie bol dopredu prehnaný. Takže prehraný, pardon. Uh, Takže takáto kampaň by mala začať e, ešte skôr, než sa e, orientuje pozornosť všetkých na tie voľby. Čiže tieto rozhovory o rodovej rovnosti by mali e, začať oveľa skôr, než sa začínajú pripravovať kandidátky a než ľudia začínajú rozmýšľať nad tým, koho budú voliť. Ďakujem. Marien Ivon, áno, ďakujem. Bolo to veľmi zaujímavé a mnoho sme si z toho odniesli. Vy ste nespomínali jednu vec, ale my v stranách pôsobíme roky a už roky sa tomuto venujeme, takže mnohé z tých argumentov sú nám známe a jedna vec je podľa mňa dosť evidentná na národnej úrovni a to, že čím dôležitejšia je tá inštitúcia, čím sa považuje za dôležitejšiu, o to menej žien sa do nej zvolí. A tu v Európskom parlamente, tam je to tuším 35-percentné zastúpenie žien. V národných parlamentoch v EÚ niektorých je to percento väčšie, ale mnohé zase majú okolo 20-percentnú účasť žien, ako napríklad v Spojenom kráľovstve. Takže je tu takáto korelácia, lebo to je dôležité, keď e, sa chceme naozaj popasovať s týmto problémom. Ja si nemyslím, že by to bola náhoda, že v Británii, kde áno, Británia a EU, že, ale že my tam máme e, pomerne e, nižšie vnímanie e, poslancov v Európskom parlamente než tých v národnom, ale neviem, myslím, že by to stalo za zváženie. Áno, áno, myslím, že máte pravdu, aj my sme k tomuto dospeli, že byť zvolený do Európskeho parlamentu nie je také lákavé ako zvolenie do národného. S výnimkou tuším Malty, kde byť poslancom Európskeho parlamentu je vnímané ako prestížna vec a je tam aj vysoký podiel žien, hoci majú iba málo kresiel. Čiže áno, vníma sa tako niečo menej dôležité a preto možno, že tie prekažky vstupu sú nižšie po Európsky parlament. No ale čo sa vníma ako dôležitejšia inštitúcia, neviem, <laughs> ako by sa dalo pôsobiť v tejto oblasti. Pani Mudy teraz nech sa páči. Áno, ďakujem. Áno, znova libristka. Ako Mary povedala, je to vec, ktorá nám, lejbristickým poslankyniam EÚ je blízka, teda naše zastúpenie tu to sa odráža nielen v Európskom parlamente, ale aj inde nízke zastúpenie žien. A moje úvahy sa uberajú dvomi smermi. Áno, váš dokument som si nemohla prečítať, urobím to neskôr. Ďakujem za vašu prezentáciu. A teda kladiem sa či ste sa zaoberali voľbou europoslancov v kontexte voľby politikov v príslušných krajinách a či v prípade Európskeho parlamentu je to zastúpenie žien väčšie ako v národnej alebo regionálnej politike, teda od krajiny ku krajine. A druhá vec, áno, súhlasím s vami, pokiaľ ide o tú kampaň 50-50, že sa mala spustiť skôr. Jeden z dôvodov, prečo je toľko žien tu, v populácii je, žije viac ako 50%, to tak celkom nie je. A jeden z tých dôvodov je v tom, že nielenže funguje teda ten zipsovací systém, zipping, ale že máme takú politiku toho, kto e, sa nachádza e, na zozname ako jednotka, e, pretože je fajn, keď ste na druhom mieste, ale ak sa zvolí iba jeden z daného zoznamu, tak čo už a e, tiež to zdrojové vybavenie kampane 50-50 a štruktúrálny rámec, ktorý je potrebné v tejto súvislosti vytvoriť. Áno, Spojené kráľovstvo to je dobrý príklad. Akí kandidáti prejdú. Áno, naozaj je dosť ťažké presadiť sa a v národnej politike byť kandidátom naozaj je zložité, lebo to stojí čas a kopu peňazí a často tie šance na zvolenie sú nízke, čiže často sa to ľudia ani nepúšťajú, lebo je to fakt zložité. Toto sme teda konkrétne neriešili, teda miera zastúpenia žien v Európskom parlamente a v Národnom parlamente, to sme nerobili, ale súhlasím s pani Hannibal, že poslankyň v parlamente európskom je asi viac ako v tom národnom. Pani Šrojdová, nech sa páči. Ďakujem pekne, naozaj zaujímavá prezentácia. Très bien que les quotas contribuent ja chápem, že kvóty prispievajú k rodovej rovnosti aj vo voľbách, teda, že zvyšujú šance na úspech v týchto voľbách. Boli by sme radi, keby sa situácia zlepšovala rýchlejšie, Ale tiež si kladiem otázku, či je to vôbec udržateľné. Ja dlhodobo podporujem zvýšenie zastúpenia žien v politike. Takto pôsobím aj v mojej strane. Tam som vytvorila hnutie za účasť žien na politike. Ale kvóty nepodporujem ale podporujem aktivity politických strán interného charakteru. Prepačte, nemala som šancu nejako hlbkovo sa oboznámiť s vašou štúdiou. Neviem, či odlišujete kvóty predpísané štátnym zákonom a kvóty, ktoré si stanovujú politické strany sami. Pretože napríklad v Nemecku, myslím, že aj v Slovensku to tak je, že existujú v politických stranách interne stanovené kvóty. A toto považujem za prirodzenú reakciu strán, ktoré vidia, že voliči že pre nich e, je účasť na voľbách, hlavne v prípade mladších ročníkov, e, týmto podmienená, čiže e, sa snažia zvnútra interne nejako zvýšiť podiel žien na svojich zoznamoch kandidátov. Hm, prepašte, neviem, či som to všetko dobre pochopila. Ak chcete, odpoviem vám na tie kvóty, e, teda zákonné a vnútorné, stranické. Áno, toto sme naozaj riešili a rozlišovali sme to ale nejako sme nezistili, že by niečo jedno alebo druhé bolo lepšie alebo malo väčší vplyv. Povedala by som toľko, že v prípade, že strany tie rodové kvoty per se nevnímajú pozitívne a sú im nanútené, tak v takomto prípade sa oni možno uchylia k tomu minimálnemu počtu Čiže e, nejaké právne záväzné kvóty môžu mať aj takýto negatívny efekt. Ale stranické kvóty, ak si ich strana stanoví sama, tak môžu byť rovnako efektívne, veď kvóta je predsa kvóta. Neviem, či som odpovedala na vašu otázku. Áno, aj ja by som mala dve otázky. Trošku to súvisí s tou otázkou zákonom predpísaných kvót a interných teda ženy kandidátky, čím prejdú, vy ste často vraveli, že kandidátky nemôžu profitovať z tých štruktúr, teda že strany nie vždy podporujú ženy, ktoré majú na kandidátkach. Čiže je tu nejaké prepojenie medzi eh, pozadím a možnosťou zvoliť sa, čiže ak napríklad žena nie je súčasťou tej strany, e, tak má rovnakú šancu e, ako niekto, kto dlhodobo pôsobí v politike. A ďalšia vec, celkovo tie zoznamy. Čiže my sa baňujeme pravdepodobnosti zvolenia kandidátky, ale uh, celkovo tie kandidátky a ten prístup e, e, naozaj egalitársky a potom taký radobý egalitársky. Čiže keď strany sú naozaj presvedčené o rovnosti, či tam je tá šanca e, zvýšiť prezentnosť žien na ich kandidátkach je vyššia. A ďalšia vec, neviem, či ste analyzovali šance kandidátok ktoré boli zvolené v roku 2009 a potom znova kandidovali v roku 2014, teda už mali za sebou nejakú európsku kariéru, či takéto ženy majú väčšiu šancu, či takáto kontinuita môže byť pozitívna, pokiaľ ide o šance kandidátky na znovu zvolenie. Áno, ďakujem. Či ste súčasťou stranických štruktúr alebo nie, No, to je ťažké kvalifikovať, ale my sme sa tým trochu zaoberali z hľadiska postavenia na kandidátke. Ak strana preferuje nejakú kandidátku, tak ju dá na tie popredné miesta. Toto má dôležitý vplyv na šancu kandidáta aj kandidátky na zvolenie, to je jasné. Čiže nie len e, v horných x percentách e, kandidátky, ale naozaj na tých popredných miestach. Toto je veľmi podstatná vec. My sme robili interviu s kandidátmi, kandidátkami a zastupcami politických stran o tom, ktorí kandidáti sú uprednostňovaní, lebo dlhodobo pôsobia v strane, voliči ich dobre poznajú, porovnaní s novými kandidátmi, že to často sklame um, tých mnohých eh, tradičných, ktorí majú pocit, že urobili veľa pre stranu a tak ďalej a teraz ich predbehne niekto nový na kandidátke. Ale samozrejme, že cieľom strany je byť zvolená, získať kresla čiže dávajú na prvé miesta osoby, ktoré podľa nich majú najväčšiu e, šancu na zvolenie. Aspoň to je ten argument, s ktorým prichádzajú. Ďalší argument, ktorý odznieva, je taký, že keď sa nejakí kandidáti dostanú e, takou rýchlovkou na popredné miesta, že alebo takto, že niekedy ide skôr o uprednostnenie e, lojality a nie najvyšších kvalít, Čiže nie je jednoduché povedať, e, kto je, ktorý z tých prístupov analýznych by bol adekvátny. Ale ako náhle tá žena tam je, tak e, sú indície, že tie ženy majú tendenciu byť populárnejšie u voličov než muži. Je mnoho faktorov, ktoré toto dokazujú. A toto ide v rozpore s argumentami o tom, že ženy by e, mali byť nejako znevýhodnené v očiach voličov. Naozaj máme takýto protiargument, ktorý môžeme povedať, keď niekto argumentuje, no keď chceme hlasy, tak e, nemôžeme mať známe ženy. Mm, toto je dobrý protiargument, e, ako im kontrovať. Pýtali ste sa na osoby, ktoré už vo funkcii boli, čiže znovu zvolenie, Samozrejme, že keď niekto má už skúsenosti, tak má výhodu. Ak už niekto bol vo funkcii, tak znovu zvolenie je pravdepodobnejšie. A to sa týka nielen žien, ale aj mužov. Ja sa chcem spýtať ešte na ten systém uzavretých kandidátok. To je náš systém. A mnohé tieto faktory tam nefungujú. Keď niekto hlasuje za politickú stranu, e, či ste tam alebo nie ste, nie je veľký rozdiel. E, náš e, systém sa orientuje vyloženie podľa danej politickej strany. Vy ste povedali, že je to výhodné pre ženy, ale ja som si nie celkom istá. E, neviem, či je to dobrá voličská alebo volebná prax, tie uzavreté zoznamy. Áno, sú možno lepšie pre ženy, áno, ale nie vždy. Dôkazy sú trošku zmiešané, hovorí rečníčka. Myslím, že ja viem, že to nie je váš výskum, ale pre nás je najväčším problémom, aby sme našli demokraticky akceptovateľný spôsob, ako to zrealizovať. Niečo lepšie ako uzavreté zoznamy. Zlepšiť, e, zvýšiť počet e, ženských kandidátiek. Kvóty samozrejme fungujú, ale Eh, veľa sa musí urobiť, aby vôbec eh, sa kvóta začne um, uplatňovať. Lejbristická strana v Británii mala tie užšie zoznamy pre ženy a teraz to ne, nešlo ani tak o toto, ale nedošlo eh, k výberom iných žien než tých, ktoré boli na tých shortlistoch. Čiže naozaj to bolo len to minimálne množstvo žien. A dobre, to je v poriadku, keď kvóta je 50%, ale ako kvóta je menej ako 50%, ako ste vy spomínali, tak potom je tu tendencia urobiť iba to minimum, čo vám predpisuje povinnosť a nie viac. A to presne musíme sledovať. Áno, ja s tým súhlasím. A ak existuje takýto systém, musíte zabezpečiť, aby ten minimálny počet bol primeraný, inak to bude naozaj kontraproduktívne. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme to uzavrieť, myslím. Štúdia je samozrejme k dispozícii všetkým. Ďakujem pekne. Okay.